tohto zasadnutia. Chcem vás informovať o tom, že som v stredu, takto plánujem v stredu podpísať eh, s predsedom rády v riadnom legislatívnom postupu, že podpíšeme teda eh, tri eh, právne